Ďakujem. A teraz e, kolega François Alfonsi. Pán predseda, správa pána eh, Gariga Pole, do ktorého, ktorému ďakujem za jeho prácu, realizuje veľmi ambicioznú syntézu, ktorá je obratená do budúcnosti. Jeho správa žiada väčšie eh, zdroje, aby Európska únia mohla zrealizovať svoje ciele, tak ako je to stanovené v Lisabonskej zmluve. Eh, veľmi silne tu vyzdvihuje otázku vlastných zdrojov a takisto otázku slobody našich inštitúcií vo svojich základných politických aktoch a v hlasovaní o rozpočte navrhuje predlžiť a rozšíriť spoločná politika, koheznú politiku, ktorá veľmi prispela k eh, budúcnosti a aby z EÚ bola v budúcnosti modelová eh, organizácia. Eh, s viacročným finančným rámcom, ak Európsky parlament bude vypočutý, tak kohezná politika môže sa dostať do novej fáze vďaka vytvoreniu tých medziregiónov. Preto navrhujeme novú výstavbu tohto fondu, ktorá by posilnila ešte rovnosť šanci medzi e, všetkými regiónmi, aká bude ich situácia znevýhodnenia e, voči ostatným regiónom, aká bude aj ich citlivá e, situácia, ktorú dnes zažívame, alebo voči hospodárskej kríze, ktorú poznáme a ktorú budeme zažívať aj v budúcnosti. Kohezia medzi jednotlivými územiami Európskej únie je zásadným cieľom, strategickým cieľom do budúcnosti samotnej Európy. Tie návrhy idú dobrým smerom, ktoré tu boli predložené a ak budú schválené, tak nás pripravia do budúcnosti. Pán predseda, táto správa pána Gariga Poledu eh, zodpovedá na jednoduchú výzvu Európa, ktorá má ísť do budúcnosti eh, a aby eh, Európa, ktorá by vytvorila budúcnosť pre nás. Ďakujem pekne. A teraz pani Ilda Figueiredo. Ďakujem pekne. Pán predseda, je absolútne nepriateľné, že by v dobe závažnej kríze eurozóny, ktorá vznikla kvôli neoliberálnym politikám a nedostatku solidarity, politickej a ekonomickej súdržnosti, je nepriateľné, že by v eh, týchto okamžikoch sme chceli zrušiť alebo urobiť taký veľký zásah do európskych politik a do finančných prostriedkov, ktoré sa na ňu vydávajú. Keď sa pozrieme na sociálnu politiku, tak je samozrejme jasné, že jednou z najväčších víziev E, viacročného finančného rámcu je to, aby tu boli zásadné navýšenia finančných prostriedkov, aby sme mohli podporiť ekonomickú a sociálnu súdržnosť, aby sme mohli e, zmenšiť národné príspevky, e, ktoré by sme sme alokovali na 10 hlavne v tých krajinách, ktoré majú najväčšie finančné problémy, aby sme investovali do investície do verejných služieb, aby sme podporili produkciu a vytvorenie pracovných miest, ktoré budú Dôležité, aby sme zničili chudobu, sociálnu nerovnováhu a aby sa nám podarilo odstrániť všetky typy diskriminácie, hlavne tie, ktoré sa týkajú genderových záležitostí. Je potrebné podporiť rozvoj, je dôležité e, to, aby sme dosť znížili náklady na vojenské výdavky a na zahraničnú reprezentáciu. A preto si myslím, že tá správa je vlastne uh, dosť pokrivkáva, zatiaľ čo by bolo potrebné pre lepšiu Európu a pre spravodlivejšiu Európu do budúcnosti pre občanov. Ďakujem pekne, pani Figueredo. A teraz e, e, Ďakujem pekne. E, ja som chcel vám povedať moju môj smútok kvôli smrti Jose Sempruna, ktorý sa odohral pred niekoľkými hodinami. Jose Semprún tu Ehm, ehm, prežil Buchenwald, bojoval proti nacizmom vo Francúzsku a takisto proti francistickej diktatúre v mojej krajine v Španielsku. Takisto uh, si uh, chceme tu vyzdvihnúť tohto dôležitého spisovateľa, ktorý uh, prispel k európskej kultúre a takisto bol súčasťou európskej e, kultúrnej politiky. Toto, ja som bol jeho vlastný priateľ a chcem teda poprosiť pána predsedu Buzeka, aby zaslal jeho príbuzným a priateľom do Španielska e, signál solidarity a ja som si istý, že my všetci e, s týmto súhlasíme. Gracias. Tiene la palabra Teraz má na minúto e, slovo pán Lorenzo Ponto. Ďakujem pekne, pán predseda. E, určite sa nachádzame pred najkritickými chvíľami e, ekonomických a situácií ťažkej situácie EÚ a preto uh, toto bola zásadná úloha, ktorú zohrával tento výbor za posledný rok. My samozrejme nie sme proti navýšeniu rozpočtu, ale takisto chceme zdôrazniť, že je potrebné sa zamyslieť, kde môžeme škrtať. Uh, E, európsky rozpočet, pretože e, európske zdroje by mali byť využité adekvátnejším spôsobom, lebo takto neboli. A toto je práve otázka využívania týchto zdrojov, ktorí takých toľko e, európskych občanov o tom pochybuje, pretože už sa zamýšľa nad užitočnosťou Európskej e, únie. Toľko finančných zdrojov boli treba na, e, roši, e, vy, vy, alokované na politiku rozšírenia, ktoré boli vyložené na integráciu, ktoré majú za sebou veľké výsledky a takisto niektoré regióny, ktoré možno sú len virtuálne, nedostali tie finančné zdroje, a, ktoré by potrebovali a takisto i, i, a tieto išli skôr do regiónov, ktoré ich nevyužili dobre alebo ich vôbec nezužitkovali vypracovali a preto chceme eh, vás požiadať, aby sme sa pozorne eh, pozreli na to, ako Európa môže znovu získať svoju dôveryhodnosť. Ďakujem pekne a teraz má slovo eh, pán Frank Vaneke na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som mal niekoľko principiálnych poznámok. Poprvé, správa je rozsiahla, ale nie je tu snaha urobiť štrukturálne návrhy na úspory, konkrétne napríklad pokiaľ ide o odburávanie takých prebytočných zariadení, ako je výbor regionov, sociálny, ako hospodársky výbor a rôzne európske agentúry. Nie je tu ani snaha položiť si otázku, e, či by sa Európa nemala sústredovať na základné úlohy práve naopak. Mám veľké ťažkosti s, opetovaný, s opätovnými návrhmi, pokiaľ ide napríklad o dlhopisy vlád, predsa tie sa musia splácať. A v prípade, keď sa tvrdí, že sa nebude zvyšovať nátlak na občanov, tak je to naozaj lož. Čiže tá posledná kontrola nad týmito výdavkami bude viesť ku nedôvery, nedôvera. Preto ja určite nemám s touto správou. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz na dva minúty má slovo pán Marinesku. A ďakujem pekne, pán predseda. E, tie výzvy EU e, potrebujú e, jasnú a rozhodnú reakciu zo strany EÚ. Stratégia Európa 2020 je riešením pre konsolidáciu Európy. Správa, ktorá bola dnes predlžená, nám dáva tejto stratégii Európy 2020 kľúčovú úlohu. O to viac, že Lisabonská zmluva nám poskytla nové kompetencie Mnoho členských štátov musia pristupovať k fiskálnym úpravám a tie dôsledky sú veľmi ťažké, hlavne pre obyvateľstvo. Ale my potrebujeme e, e, novú európsku pridanú hodnotu. E, správa žiada, aby SPP, spoločná poľnohospodárska politika a kohezná politika boli dodržané, alebo e, naše zdroje na nich boli udržané na e, tej istej úrovni ako e, predtým v rámci VFR. Takisto zdroje by mali byť vlastne využené správne a čo najefektívnejšie kritéria konvergencie a kohezie by mali byť takisto dodržané. Rozpočet pre výskum a rozvoj by mal zabezpečiť pokrok pre všetky ďalšie politiky EÚ. Nová navrhnutá štruktúra takisto 5-ročné obdobie eh, poskytne viacej flexibility. Toto sú takisto podmienky, ktoré umožnia európskemu rozpočtu, aby sa lepšie prispôsobil na budúce zmeny. Eh, takisto aj systém vlastných zdrojov je nevyhnutý preto, aby sme mohli nahradiť národné príspevky. Európska rada prijala ambiciozne ciele pre rozvoj EÚ a táto istá rada musí akceptovať navýšenie o 5 pretože toto je podmienka sine qua non preto, aby sme mohli tieto ciele dosiahnuť. Viacročný finančný rámec by mal zohľadňovať takisto politiku rozvoja a stabilitu EÚ. Blahoželám našemu spravodajcovi za túto spravu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Marinesku. A teraz odozdáme slovo na 3 minúty pani Gardia Zabal Ruan. Ďakujem pekne, pán predseda. E, veľmi rada by som začala môj príspevok e, s tým, že vyzvihnem prácu spravodajcov a takisto všetkých e, členov e, osobitného výberu súra a takisto tú vôľu, ktorú e, tu eh, preukázali počas tohto jedného roku práce, aby dosiahli tento eh, kompromis a väčšinovú podporu Európskeho parlamentu pre túto správu, ktorú dnes tu eh, prezentujeme. Je to správa, ktorá je cestnou mapou, ktorou by mohla sa vybrať EÚ, ak chceme dosiahnuť politické, ekonomické a sociálne ciele, ktoré sme si stanovili a ak chceme takisto aj reagovať na tie výzvy, ktoré, ktorým budeme čeliť v nasledujúcich rokoch. Je to vlastne manuál preto, aby sme vyšli z krízy a aby náš rast, ako to povedala stratégia Európa 2020, bol inteligentný, udržateľný a integrujúci. Ak súhlasíme s tým, že európska prídaná hodnota je oveľa viacej ako e, celok 27, tak e, e, to potvoríme sme za kvalitnú a zodpovedné poľnohospodárstvo a ak chceme splniť mileniové ciele alebo ak chceme pomôcť našim susedom v stredomorskej oblasti na ich ceste demokracie a chceme investovať do Eh, inovácií a moderných technológiách, chceme bojovať proti klimatickým zmenám alebo investovať do vzdelávania výchovy, eh, do štipendy Erasmus a chceme naďalej eh, veriť v koheznú politiku ako hlavný nástroj pre udržateľný rast a solidaritu s ďalšími krajinami a chceme podporiť napríklad cez transeurópske energetické a dopravné siete. Ak chceme viac Európy, tak musíme mať väčší rozpočet pre EÚ. A preto táto správa je dôležitá. Potrebujeme vlastné dostatočné zdroje, pretože ak ich nebudeme mať, tak nedosiahneme tieto cieľové. Vieme, že niektorí členovia, ktorí sú tu e, prítomní, e, nesúhlasia s navýšením rozpočtu. Takisto e, s tým nesúhlasili ani v dobrých časoch, ale keď sme rokovali o týchto finančných výhľadkoch, tak takisto boli zaškrty. Takže chceme žiadať radu, ak nebude súhlasiť s týmto navýšením rozpočtu, tak nám vysvetli, že ktoré ciele nemáme splniť. Chceme, aby táto správa splnila eh, tieto cieľe, ale však musíme vedieť, ako ich aj financiovať eh, a financovať, eh, ako aj zohľadniť vo vlastných zdrojoch. Toto Eh, je treba zohľadniť v eh, tejto správe treba eh, zohľadniť aj odstránenie rôznych šekov, rôznych rabatov, rôznych úľav a tak ďalej. A preto ja by som skôr uprednostnila, a takisto to pozná aj pán komisár Levandovský, že je potrebné zaviesť dan z finančných transakcií. My to poznáme ako daň robí na húdach. Je to niečo, čo predstavuje sumu 200 až 300 miliónov eur, to však to by vlastne postihlo špekulantov a tí ktorí mali profit e, z nás všetkých. Je to vlastne daň, ktorá by umožnila transparentnosť a e, skončenie s, e, týmito, s týmto špekulátom, pretože by vlastne nám umožnila zodpovedný prístup a hlavne východisko z hospodárskej kríze. Potrebujeme väčšie ambície, aby sme dosiahli to, že európsky projekt by išiel svojou cieľou a aby sme neboli z neho unavení a stratili výhľadky do budúcnosti. Ďakujem pekne a teraz na jednu minútu minútu. Pán Alexander Alvaro má slovo. Ďakujem, pán predseda Júci. V roku 1975 som sa narodil do Európskej únie, určovala môj život a preto ma teraz veľmi boli, aký je súčasný vývoj. Keď hovoríme o návýšeniach, tak sa hovorí iba o dobrom využívaní finančných prostriedkov. Ja si myslím, že táto správa v súčasnej forme podľa mňa je e, príliš málo ambiciozná. Poľnohospodársky rozpočet sa nemení, ani e, štrukturálne fondy sa nemenia, ale chceme viac peňazí pre rozvoj a vývoj a výskum. Jediná odpoveď na tieto problémy je, chceme viac peňazí a hovoríme o vlastných prostriedkov bez toho, aby sme definovali, čo to sú vlastné prostriedky. Keby sme naozaj chceli štrukturálnu reformu, tak by sme mohli postupovať podľa Davida Camerona, výsť trochu v ústredy rade, povedať, že prostriedky budú zmrazené, ale za to by sme žiadali, aby nepoužité finančné prostriedky boli by, mohli byť prenesené do ďalšieho rozpočtového roka, aby sa mohli e, využiť na úsporu a na ďalšie projekty. Dámy a páni, schopnosti Európskej e, únie sa e, nemôžu merať e, desatinými čiarkami, takže som trošku sklamaný z tejto správy. Ďakujem. Ďakujem pekne, a teraz kolega Epin, 11 minúty. Dnes pán Daul prišiel na plenárku a hovoril, že potrebujeme väčší rozpočet EÚ, ale bežal tak rýchlo, že mu došiel dých a musel prestať hovoriť. A to presne reflektuje našu diskusiu o viacročnom finančnom rámci. Rozpočet EÚ je asi 1% európskeho HDP a poslanci parlamentu hovoria, že to nie je dostatok, že chcú viac peňazí, ale EÚ nie je schopná dobre vynakladať tieto peniaze. Miliardy eur idú na regionálne kohezné fondy a zostávajú nevyužité a potom sa musia tie peniaze vracie členským štátom. Čiže prečo chcete viac peniazy, keď neviete využiť tie peniaze, ktoré máte? No a potom v tomto parlamente máme viacero Pavlovov, pán Šúc, pán Dau, pán Ferhovstad, ktorí už všetci odišli, namiesto toho, aby sa tu vyjadrovali, odišli a e, tí sa stále zameriavajú viac na kvantitu ako na kvalitu. Chcú obmedziť regionálne fondy napríklad na chudobnejšie členské štáty a zvyšok peňazí použiť na inovácie a budúcnosť, ale som si istý, pán predsedajúci, že títo Pavlovovia e, znova narazia hlavou o stenu Európskej rady. Ďakujem pekne a teraz poprosím rečníkov, aby sa snažili e, dodržať rečnícky čas, pretože e, máme tu ešte mnohých rečníkov a budeme mať ťažkosti, aby sme to uzavereli e, e, na čas. A teraz pani Durand, 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Mám tie isté dôvody, k, ako aj ostatní rečníci, to myslím si, že všetky, eh, eh, všetky členské štáty sú v ťažkostiach, každá naša krajina, akákoľvek je väčšina, musia eh, teraz sa snažiť urobiť snahy v oblasti rozpočtu. Avšak toto sú dve otázky. potrebe, či môžeme sami k tomuto úsiliu prispieť a viac menej úspešne zakončiť rovnovahu medzi výdavkami a, a príjmami, nastoliť finančnú sprievodov verejných výdavkov, nestečiteľ situácia našim občanov. A druhá otázka, to je to, čo chcem brániť, to je mutualizácia alebo solidarizácia našich uh, rozpočtových, uh, našich rozpočtov, pre, uh, aby sme mohli využiť vlastné zdroje a takisto aj dáňa z finančných Eh, transakcií. Toto je tá komplementárna práca, ktorú chceme eh, vykonať. Eh, to, čo sme už počas zmierovacieho konania predstavili rade, je potrebné, aby sme pracovali spoločne, Európska únia, národné parlamenty a vlády, aby sme spoločne sa snažili nájsť taký spôsob, aby sme solidarizovali naše výdavky a aby sme pracovali rozpočtovo, pretože chceme, nechceme len maslo a peniaze z masla, nielen rabat a zároveň aj výdavky do infraštruktúry Nemôžeme to dosiahnuť, a nemôžeme na jednej strane prispievať menej a dosť pracovať viacej. Tento systém dialogu medzi dialogami národnými parlamentami, Európskou úniou, Európskym parlamentom, to je ten spô- dobrý spôsob, ktorý bude eh, trvalý, aby sme dosiahli tento európsky eh, projekt. Ďakujem pekne. Izabela, teraz na jednu minútu. Pán Cornelis de Jong má slovo. Pán Vážený pán predsedajúci, je to zlá správa, tu môžete hneď odhodiť. Občania všade musia nesmierne šetriť. No a my chceme vydávať peniaze navyše. Dá sa to spraviť aj ináč. Peniaze predsa nemusíme dávať do rôznych nezmyselností. Mali by sme podporovať inovačné projekty, ktoré majú celoeurópsky význam. Podľa tejto správy má zostať všetko po starom, viac peniazy pre štrukturálne fondy, pre politiku súdržnosti a nikde nenachádzame návrhy na úspory. Liberáli a kresťanskí demokrati by sa ma- mali hambiť. Kabinet Rüten napríklad necháva na pospas e, sociálne znevýhodnených a postihnutých. Ja hovorím, že je to hamba. Na jednu minútu má... Ďakujem no. pekne a teraz e, pán Borgecio, drahý kolego, pani Morgantín, e, pokiaľ ide o tento systém, nikdy e, som e, si nemyslel, e, som, nikdy žiaden systém alebo žiaden návrh nemal takúto nekoherentnosť, rôzne návrhy, rôzne úpravy a mechanizmy toto pre nás vôbec nie je transparentné. Preto by bolo veľmi lepšie, aby sme mali systém vlastných zdrojov, kde členské štáty mali jedno jednotný postoj. Ak chceme európsku pridanú hodnotu, tak Európska únia musí uh, urobiť fiskálne úpravy, avšak členské štáty musia zohnať, eh, zostať suverené v tejto oblasti. Máme tu rôzne priority, niektoré dôležitejšie, niektoré menej dôležitejšie, avšak eh, veľa z nich nákladných. Zdroje by mali byť využité na dobré nástroje. Uh, mali by sme byť strední, aby sme nevytvárali ďalší uh, verejný dlh nás ako europoslanci my môžeme prispieť k tomu, aby sme zlepšili eh, finančnú situáciu EÚ, pretože v Európskom parlamente to je jediné sídlo, kde môžeme eh, takto ovplyvniť. Toto nie je len jednoduchá demagógia a teraz ju eh, rečníka prerušuje pán predseda a teraz má slovo pani Doc. Jedna minúta. Ďakujem, pán predsedajúci, pán komisár. Guy eh, Verhofstadt povedal, že eh, britská vláda by mala dať EÚ viac eh, právomocí a viac peňazí. To je ďalší dôkaz toho, že niektorí poslanci tu opovrhujú našou vládou a našimi občanmi. Pán Verhofstadt nepovedal, že napríklad u nás podniky 13 miliard libier dávajú na to, aby vyhoveli rôznym reguláciám a normám EÚ a mohli by to ušetriť. A takisto aj naši rybári by si radi nechali 3,3 miliardy eh, libier pre seba a to sú náklady eh, pre ich eh, odpad, ktorý musia naspäť hádzať do mora. Ja si myslím, že toto nemôžeme jednoducho oddeliť od reality našich občanov 6,4 miliardy je teraz príspevok e, Británie. Ak bude zrušený rabat, tak sa to zvýši na vyše 10 miliard a tento príspevok môžeme zaplatiť iba vtedy, keby sme zvyšovali dane, rušili školy a rôzne iné služby. Teraz dostane slovo pán Karas. Dve minúty. Vážené dámy a páni, musíme si položiť 5 otázok. Aký je rozpočet potrebuje stratégia 2020, ktorá sa orientuje na rast a zamestnanosť, aký rozpočet potrebuje menová únia, aký máme potenciál úspor, aký rozpočet potrebujú Spojené štáty Európy, akú úlohu musí zohrávať Európa 2020. Chceme to vôbec, teda my, Európsky parlament si uvedomujeme našu zodpovednosť. Vieme, ako to je v Rakúsku. By sme mohli povedať, bez eh, peňazí žiadna hudba. Je dôležité, aby sme príjmali výzvy, aby sme dodržiavali naše sľuby. Konkrétne zvýšenie konkurencie, schopnosti, viac udržateľnosti, viac zamestnanosti, viac integračných krokov. Toto sa všetko nedá urobiť, keď budeme mať mm, menej peňazí bez toho, aby sme hodnotili vydávanie prostriedkov a vlastných zdrojov viac Európy. To znamená aj ďalšie potenciály, objavovanie v jednotlivých členských štátoch. Viac Európy znamená väčšiu efektívnosť a to je naša odpoveď na globalizáciu, naša odpoveď na budúcnosť, na zadlžovanie štátov. Čo si želáme? Želáme si, aby sme nezmrazili rozpočet. Kto tak urobí, poškodí Európe, poškodí nás pri plní našich úloh v prospech našich občanov. Chceme transač- transakčnú daň. Ide nám o to, aby sme dodržali zmluvu. Nechceme strkať hlavu do piesku. To je náš program. Takže prosím vás, súhlasme s touto správou. Ďakujeme pekne. A teraz na 3 minúty kolega Ivalio Kalfin. Ďakujem, eh, pán komisár, kolegyne, kolegovia. V správe Salvadora Garigu sa hovorí nie iba o financiách, ale aj o politike. Chcem sa poďakovať pani Haug aj všetkým kolegom a kolegyniam za to, že zamerali správu práve na toto. Finančné zdroje sú iba prostriedky k cieľu a politiky sú tou dôležitou vecou, ktorá musí byť zdôrezňovaná v diskusii o ďalšom viacročnom rámci. Vieme, že členské štáty EÚ teraz všetky musia šetriť a E, bude to tak aj v nasledujúcich rokoch. A tieto opatrenia samozrejme bojujú proti kríze a nesmieme zabúdať na to, že túto krízu môžeme riešiť aj na úrovni EÚ. Ekonomický rozvojový plán, rôzne opatrenia e, vlád, to sú, to sú opatrenia, ktoré sa robia síce na národnej úrovni, ale mali by ísť ruka v ruke s európskymi opatreniami. Členstvo v Európskej únii vám dáva vždy e, pridanú hodnotu, solidaritu a to nie sú prázdne slova. Holandskí daňoví poplatníci musia pochopiť, že musia platiť viac do rozpočtu EÚ, ale je to ťažké im to vysvetliť a je to iné to vysvetľovať im, a e, poľským občanom alebo bulharským občanom je takisto ťažké presvedčiť greckých daňových poplatníkov v súčasnej situácii. Pred pár rokmi systém veľa získaval od Grécka, ale teraz to tak nie je. Solidarita má rôzne tváre a týka sa to aj priorit Európskej únie pre nasledujúce roky. Nemôžeme byť úspešní vo vede, v doprave alebo v hospodárskom riadení alebo v digitálnej technológii, ak e, nebudeme mať spoločné európske politiky v týchto oblastiach. Samozrejme, musíme sa zamýšľať nad zmenami v európskom rozpočte. Mali by sme hľadať úspory, ale tie rezervy e, nenájdeme, ak do koheznej politike dáme napríklad energetickú efektívnosť, dopravu a tak ďalej. šetrenie peňazí v existujúcich fondoch e, neprinesie toľko, koľko potrebujeme na nové úlohy Európskej únie, ak chceme, aby európska integrácia mala pridanú hodnotu. A tá pridaná hodnota je pridaná hodnota pre našich daňových poplatníkov, ktorí naozaj sa zamýšľajú nad e, každým centom, ktorý ide do európskeho rozpočtu. Európska únia má systém meny a trhu, my hovoríme o 5%, ale tie nestačia na pokrytie všetkých našich problémov a preto by sme mali sa zamýšľať nad európskymi dlhopismi, projektovými dlhopismi a inými spôsobmi financovania. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz eh, pani uh, eh, Mary Paulsen, jedna minúta. Ďakujem pekne, pán predseda. Musím povedať, pokiaľ ide o moje pôsobenie dlhé roky v tomto parlamente. Práca výboru ŠUR je tým najkrajším a najvizionárskejším. Sľubuje všetko dobré pre Európu. V tejto súvislosti však musím povedať, že som ustarostená, pokiaľ ide o to, čo všetko sme neurobili. Nestanovili sme si priority Chopili sme sa mnohých iniciatív, ale sme zachovali aj to všetko, čo môžeme označiť ako staré. Nemôžeme mať aj aj. Je dôležité, aby sme si postavili priority a to ďaleko nástojčivejšie. To, čo ma najviac znepokojuje v tomto kontexte, je to, že sme ponechali priority Rady ministrov. Ja si myslím, že to nie je dobré pre budúcnosť, dámy a páni. Ďakujem pekne. Teraz na jednu minútu má slovo pán Martin Kelonan. Ďakujem, pán predsedajúci. Verejnosť, ťažko pracujúci daňoví poplatníci, ktorí zarábajú peniaze, ktoré e, my chceme míňať, Všetci títo ľudia chcú, aby Európa robia, robila menej, aby mala štíhlší rozpočet a aby pracovala lepšie, pretože či chcete alebo nie, žijeme v dobe úspor. Občania chcú, aby Európa sa zameriavala na obmedzené množstvo oblastí, ktoré prinášajú e, pridanú hodnotu, aby ostatné nechala na členské štáty. Ale bohužiaľ táto správa nič také nehovorí. Navršenie 5-percentné navýšenie rozpočtu je úplne neakceptovateľná a takisto aj tie vlastné zdroje, to je takisto nepriateľné, je to zase iba uzurpovanie moci zo strany EÚ. Fondy by mali byť realokované k programom a modernizované, aby prinášali viac e, výhod a takisto financovanie rôznych bail-outov by malo byť nechané na tie krajiny, ktoré chcú a tie, ktoré si myslia, že euro je chyba, tie by nemali byť nútené k tomu prispievať. A ja si myslím, že teda túto správu by mal tento parlament zamietnúť. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Kalanan. A teraz na dve minúty sa vyjadrí pán Laslo Šurian. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Myslím si, v rukách máme jednu z najvýznamnejších správ volebného obdobia uvažujeme o najbližších 7 rokoch, ale tým vlastne neporušujeme právo e, Európskej komisie pred, predkladať návrhy. Musíme predchádzať tomu, aby nedochádzalo k takému škandálu, že sa nejaký návrh odmietne. Je dôležité, aby sme si uvedomili, aby sme to všetko zapojili do našich úvah. Kolegyne a kolegovia, je dôležité, aby sme si prečítali dve veci v Lisabonskej zmluve, ako aj samotný dokument. Je dôležité, aby sme si uvedomili, ako je to na strane príjmov a výdavkov. Veľmi dôležité je to posolstvo, že európsky rozpočet musí mať zrastajúci, zrastajúcu tendenciu, pretože musíme brať do úvahy aj infláciu. Ja si myslím, že to vôbec nie je abnormálny vzrast Prečo, prečo nechceme zvýšovať výdavky, ktoré sú určené pre spoločnú poľnohospodárskú politiku či politiku súdržnosti, ale jasné, že tieto výdavky nesmieme e, znižovať Konkrétne, keď sa aj pozrieme na problematiku chorvátskych, chorvátsko-maďarských vzťahov, no a chcem povedať v tejto súvislosti, neubližujte Maďarom, nedotýkajte sa spoločnej poľnohospodárskej politiky, politiky súdržnosti, pretože kto tak robí, robí zle všetkým obyvateľom Európskej únie. Všetko toto sa stiahuje predovšetkým na občanov. My musíme predovšetkým zastupovať záujmy občanov. Na 1,5 minúty e, kolega Derek e, Vogan. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujem pekne pánovi spravodajcovi za odvedenú e, prácu. Dnešná diskusia hovorí o tom, že v rade sa bude bojovať o viacerých záležitostiach vrátane eh, rabatu pre eh, Veľkej Británii, zvýšenie prostriedkov a vlastných zdrojov. A myslím si, že poslanci eh, v oblasti rabatu budú v menšine. Treba robiť kompromisy. Zložité ťažké e, správy vyžaduje e, kompromis a niektoré z týchto kompromisov e, vítam. Vítam kompromis, pokiaľ ide o trvanie a štruktúru ďalšej finančnej perspektívy. Tiež vítam kompromis ohľadom koheznej politiky. Myslím si, že kohezná politika má životne dôležitý význam, ak chceme zabezpečiť pracovné miesta a hospodársky rast v Európe po roku 2013. A preto Potrebujeme dostatok prostriedkov pre koheznú politiku minimálne na súčasnej e, úrovni, ak nie e, viac. Ďalšia finančná perspektíva musí zabezpečiť e, pracovné miesta a hospodársky rast, ak chce byť relevantná pre občanov. A to znamená, že popri silnej regionálnej politiky potrebujeme politiku pre financovanie výskumu a vývoje na vysokých školách a malých a stredných e, e, podnikoch a preto treba zabezpečiť financovanie s výhľadom do budúcnosti. Infraštruktúra únie tiež potrebuje investície E, e, do, dopravy, energetiky a e, zlepšenie širokopásmového prístupu k internetu na videku. Netreba zabúdať na videk vo všeobecnosti a na zabezpečenie tejto politiky potrebujeme príslušné mechanizmy realizácie, potrebujeme mať partnerov. A teraz jedna minúta. Pani Rikas Mana. Vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár, chcel by som zablahoželať e, e, spravodajcovi za skvelú prácu vo výbore SURE. Pokiaľ ide o ďalší rámec, jedným cieľom e, je vytvoriť nástroj na realizáciu stratégie 2020 a použiť ju priamo v teréne. Táto správa jasne uvádza, že bez e, silnej politiky, bez spoločnej polnohospodárskej politiky tieto cieľe nie sú dosiahnutelné. Napríklad kohezná politika je jediným e, konkrétnym nástrojom, ktorý nám umožňuje vytvárať inovácie, pracovné miesta a zabezpečovať hospodársky rast. Potrebujeme reformu, ale to môžeme urobiť e, rôzne, rôznymi druhmi politiky. A tu by som chcel vyzvať vás, pán komisár, aby v ďalšom rámci ste venovali súčasnú úroveň financovania eh, koheznej a polnohospodárskej politiky. Eh, som veľmi rada, že táto správa zohľadňuje aj tie regióny, ktoré trpia rôznymi komplikáciami a potrebujú navýšenie rozpočtu. Ďakujem veľmi pekne. <clears throat> A teraz jedna minúta. Pán Van Dalen, vážny pán predsedajúci slova dôvera eh, má kľúčový význam pre európske inštitúcie. Občania musia obnoviť dôveru v európske inštitúcie. Ako toto eh, môžeme dosiahnuť? Nie len, keď budeme mať viac eh, Európy a viac prostriedkov, ale lepšiu Európu s pridanou hodnotou, ktorá nezasahuje do e, záležitostí, ktoré vyriešia členské štáty samostatne, napríklad cestovný ruch alebo šport. Ako hezný fond musí byť vytvorený iba pre najchudobnejšie regióny Európy. 50% stále dostávajú bohaté štáty ako Nemecko a Francúzsko. To nie je priateľné. Ak všetko zriadíme náležitým spôsobom, potom sa vyhneme e, mrhaniu prostriedkov a budeme môcť e, niečo <clears throat> ušetriť. Musíme e, investovať do trvalo e, udržateľného polnospodárstva a e, priemyslu. A v tejto správe je všetko hodené dohromady, nevyhovuje našim požiadavkom a myslím si, že členské štáty a občania sa môžu v tomto utopiť. Ďakujem pekne, dve minúty. Pán Fernández. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Milí kolegovia, chcel by som poďakovať pánovi spravodajcovi za vynikajúcu prácu, ktorú tu odvedol. Ide o správu, ktorá nám umožňuje zabezpečiť e, e, dobré vykročenie do e, ďalšieho finančného rámca. Ide o výzvu pre komisiu a radu. Ide o ambicioznú správu, ktorá je zároveň mm, realistická, dúfam že tie inštitúcie e, e, odhodia pochybnosti a že prežijeme túto hospodársko-finančnú krízu a potrebujeme mať jasnú líniu. Musíme zabezpečiť solidaritu v Európe s, s väčšiným, väčším e, ekonomickým dosahom a s tým, aby sme sa postavili za voči politickým výzvom budúcnosti. Potrebujeme mať viac Európy, lepšiu Európu musíme používať príslušné metódy e, e, e, spoločenstva a nie medzi vládne rokovanie. Musíme posilniť rozpočet. Stratégia EU 2020 získala zhodu, priority sú jasné a myslím si, že stanovené cely sú realizovateľné v rámci finančného rámca. Musíme to realizovať táto stratégia bude úspešná, len v prípade, že budeme mať taký rozpočet, ktorý bude zodpovedať e, cieľom a opatreniam. A preto je potrebné, aby viacročný e, e, finančný rámec prijal určité kompromisy, ktoré umožňujú realizovať stratégiu EU 2020. Táto politika si vyžaduje aj solidaritu a koheznú politiku musí byť e, sociálna a územná. A je dôležité, aby sme e, zachovali minimálne existujúcu úroveň financovania a pre spoločnú polnohospodárskú politiku e, je dôležité, aby sme mali viacročný finančný rámec ktoré e, nebude na 80% zavidieť, zavisiť od národných prostriedkov. Jedna pol e, minúty Farhau Kinga Gönš. E, Ďakujem pekne, pán predseda kríza nás núti revidovať náš rozpočet, či už v našich krajinách alebo v EÚ. Musíme sa pozrieť na ich efektívnosť, do akej miery slúžia svojmu účelu. A čo sa týka rozpočtu EÚ, musíme sa zamyslieť nad tým, že do akej miery je vlastne pridanou hodnotou pre európskych občanov. Aká je pridaná hodnota? Chcem hovoriť o jednej konkrétnej oblasti, ktorej sme sa dnes ešte nevenovali, a síce Lisabonskej zmluve. Lisabonská zmluva do politik EÚ e, vniesla mnohé oblasti, ktoré spadali pôvodne do pôsobnosti členských štátov a myslím, že toto treba zohľadniť v ďalšom rozpočtovom období, ak chceme dosiahnuť skutočný pokrok musíme nájsť zdroje, musíme zaručiť zdroje, chceme mať ambiciózny program a vieme, že v Európe musí musí byť pozitívna, dobrá migrácia, kvalifikovaní ľudia, potrebujeme dobrú migračnú politiku a na to potrebujeme taktiež zdroje. A potom sú tu aj nedávne udalosti v Afrike. To všetko ukazuje, aké dôležité je mať aj dobrú politiku pre utečencov. Potrebujeme ľudí integrovať a takisto potrebujeme európsku solidaritu. Je to nesmierne dôležité. Za posledných niekoľko mesiacov sme si tiež uvedomili, že máme spoločné hodnoty, ktoré musíme brániť, musíme bojovať proti diskriminácii, musíme bojovať za ľudské práva a potrebujeme na to zdroje. Takisto Musíme sa prispôsobiť mimoriadným situáciám, čiže musia byť k dispozícii zdroje a potrebujeme aj vlastné zdroje. Vlastné zdroje na to, aby sme zabezpečili lepšiu, silnejšiu a e, širšiu Európu. Ďakujem, Kinga. A kolegovia, chcel by som pripomenúť, článok rokovacieho poriadku, ktorý hovorí, že tí, ktorí sedia na galérii, musia ostať sedieť počas plenárneho zasadnutia a musia byť ticho. Ktokoľvek, kto vyjadruje nejaké, nejaký súhlas alebo nesúhlas, bude odtiaľto vylúčený. Takže toto som chcel pripomenúť a preto vás poprosím, aby ste dodržali toto pravidlo. Nemôžete e, tlieskať, takže prosím vás, e, E, tí, ktorí ste tu zriadenci a máte pod dohľadom tie verejné galérie, ak tam niekto porušuje pravidlá, treba ho odstraniť zo snemovne. Nech sa páči, pán Elis, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Blahoželám spravodajcovi k jeho práci. Bola to naozaj e, úspešná práca v snahe dosiahnuť konsenzus. Tri Ehm, také návrhy na pozmeňovacie návrhy, ktoré by som tu chcel spomenúť. Jednak eh, tá finančná perspektíva 2020, potom je tu 7-ročný, 7-ročná eh, perspektíva, takže ďalšie by mohlo byť na 5-ročné obdobie ďalej. Nedostatočne sme skúmali to, ako vlastne eh, zabezpečiť tieto výdavky. Tí, ktorí argumentujú za viac prostriedkov na európskej úrovni, by mali silnejšie argumenty, ak by nám bolo úplne jasné, kam tie peniaze skutočne idú. A v neposlednom rade, aby som zareagovala na pána Verhofštata, nie je rozumné poukázať len na niektorý ten členský štát. Ak je tu viacero členských štátov, ktorí sú čistými prispievateľmi do rozpočtu, takže e, mal by byť určitý limit na ten neto príspevok členských štátov, mohol by to byť nejaké percento HDP, e, pretože nerealistické myslieť si, že E, členské štáty budú to e, naďalej e, takto akceptovať, že sa budú zdvojnásobovať ich príspevky v čase ekonomickej krízy. Ďakujem a následuje na dve minúty Markus Bieber. Ďakujem pekne, pán predseda. O 5% vyšší návrh rozpočtu je odvodnený, je tam zahraničná služba, boj proti terorizmu, viac prostriedkov na infraštruktúru, výskum a tak ďalej. Takže táto žiadavka parlamentu je absolútne odôvodnená. Avšak eh, parlament eh, správe, eh, v správe Salvadora Garia Porodu si nechal uísť príležitosť, keby sme poukázali na to, kde môže byť Európa efektívnejšia, kde je možné ušetriť peniaze. A k tomu určite patria mnohé agentúry, ktoré mm, žijú veľmi nákladný vlastný život. Napríklad je tam aj polnohospodárstvo. V niektorým členským štátom sa ešte stále nepo darilo zaviesť tú, tú paušálnu sumu od plochy Chcem ale povedať aj toľko, že e, sem patrí aj kohezná politika. Mnohým regiónom sa podarilo prach maximálneho, mm, maximálne podpory 75% prekročiť. Ale ak máme v Európe väčšiu teda nižšiu chudobu, tak e, môžeme tú solidaritu možno aj e, trošku znižiť, investovať tie peniaze inám do nejakého múdreho prepojenia štruktúrnych fondov a transnárodných e, sietí v prihraničných regiónoch. O tom momentálne e, rokuje výbor regiónov, e, podobne ako aj teda o kategórii 75 až 90 o ktorej hovorí správa pána Gariga. A bolo by dobre, keby sme sa dokázali dohodnúť na kompromise ten výbor, ktorý tu je navrhovaný pre tú medzikategóriu, nepovažujem za práve najvhodnejší a bolo by uh, asi príliš jednoduché, keby sme sa keby sme definovali tie bohatšie regióny ako mimoriadne vhodné na Eh, ďalšiu podporu, tým by sme nevytvárali žiadne stimuly, eh, zaručovali by sme trvalé dotovanie všetkých regiónov až na priemernú hospodárskú silu. A dámy a páni, takýto systém v regionálnej politike Európy nesmie mať budúcnosť a preto musíme ten paragraf 73 zo správy vypustiť, inak je správ v poriadku. Ďakujem. Gracias, kolega. Ďakujem, pán kolega. A následuje Mm, Tuto pani uh, Šuter um, zdvihla svoju modrú kartu. Pán Šruter, ste uh, ochotní prijať otázku o pani Šruter? Ešte raz. Takže eh, akceptujete otázku kolegyne pani Šruter? Áno. Takže 30 sekúnd pani Šruter. No funciona el mikrofón. nefunguje mikrofón. A už funguje. Ďakujem, pán predseda. Moja otázka eh, je o, na pána Pípera. Mňa zaskočilo, že hovorí o tom, pani, že pani Krell sníva, pretože je tu veľká väčšina eh, vo výbore pre regionálny rozvoj za takúto medzikategóriu a myslím, že je to preto, že je tu väčšina za solidaritu regiónov a na to potrebujeme vlastne tento mm, mm, cieľ tento, tejto predbežnej kategórie, takže chcela by som vedieť, prečo to označilo za nejaké snívanie. Ďakujem pani kolegyňa, pán Píper, chceli by ste vysvetliť, chceli by ste uh, vysvetliť tento sen. Nož a pani Schröter, my máme iný návrh textu, ktorý bol v výbore regio- pre regionálny rozvoj, než je e, tu v tejto správe Gariga a naša politická skupina v zásade e, je proti tejto medzikategórii, to viete, takže ma vôbec dosť zaskočila vaša otázka a naozaj je to taký, taký sen, ak by sa tvrdilo iba to, že sme našli nejaké kompromisy, že už sú jednoznačné. Je to vec výboru pre regionálny rozvoj, pre, pre, pripraviť to do pléna, aby to bolo hotové, takže dosť ma e, prekvapuje, že sa na to pozeráte takto optimisticky. Ďakujem, pán Piper. A na jednu minútu pani Estelle Grelie. Rozpráva o finančnom výhľade EÚ. E, je veľkou otázkou pre tento projekt Európy. Veľko, veľkým prínosom tejto správy je snaha mobilizovať rozpočtové prostriedky únie v súlade e, so stratégiou 2020 a teda e, zapojiť do toho viac, teda väčšinu členských štátov. Členské štáty chcú, aby sa znížili ich príspevky do rozpočtu EÚ a e, táto správa je za integrálnu, silnú komunitárnu politiku, ktorá je historicky silná a tieto nové e, pravomoci, ktoré prináša Lisabonská zmluva, sú do toho zahnuté. Iniciatíva parlamentu musí byť e, vlastne takým základom budúcej diskusie, aj keď um, musíme veľmi obozratne pristúpať k možnému kompromisu. Uh, Určite e, ten 5-percentný e, nárast je lepší osobne než ten, ktorý členské štáty dali rozpočtu na rok 2012. Je to všetko opísané e, v tejto správe. Dopad na zamestnanosť, na možno určitú beznadej našich spoluobčanov musíme proti tomu pôsobiť silnou proticyklickou politikou, musíme investovať e, v regiónoch, musíme vytvoriť takúto regionálnu kategóriu, určitú e, medzikategóriu, kde by sme sa viac približili hospodárskej a sociálnej e, realite v našich štátoch. Mali by sme sa dopracovať k zdaňovaniu špekulácie, ktorá by eh, bola pre európskych občanov lepšie viditeľná. Takto by sa nám podarilo lepšie financovať eh, naše projekty. Ďakujem. Kolega Hökmark. Pán predseda, v prvom rade by som chcel zabohažovať spravodajcovi za to, že eh, teda k tomu, že zvýraznil tie výzvy, pre ktorými stojíme a takisto vítam veľmi jasný odkaz v správe. Je tu E, volanie po zvýšených investíciách do výskumu a vedy. To je jedna z našich e, no, nevyhnutých priorít. A chcem povedať, a chcem povedať aj komisii, že politika a vodcovstvo je o prioritách. A bez priorít nie je vodcovstvo. Vždy tu budú takéto úlohy a výzvy, ktoré sú významnejšie než iné je to tak v prípade rozpočtu EÚ, ako aj v prípade členských štátov. Musíme zvýšiť investície do výskumov a vedy, ale musíme zvýšiť podiel vedy a výskumu v regionálnom financovaní. Musíme zobrať do úvahy rozvoj plnohospodárských trhov, musíme znížiť naše výdavky v tejto oblasti. Ale, pán predseda, Majme na pamäti priority. E, priority treba stanoviť na všetkých úrovniach, na úrovni EÚ, ako aj členských štátov. A musím povedať, že nepáči sa mi e, nejaké to hanenie Bruselu alebo EÚ, ale nepáči sa mi ani, len, ani to hanenie členských štátov, pretože tým sa znižuje význam e, výdavkov členských štátov, napríklad na zdravotníctvo, sociálne zabezpečenie, dôchodky, vzdelávanie. To nie je konflikt medzi EÚ a členskými štátmi. Toto je neutíchajúci boj o vodcovstvo a priority. A ak sa nám e, nezadaria tieto priority a nebudeme e, vodcami, a ak nepochopíme náročnú situáciu, v ktorej sa nachádzajú členské štáty dnes, tak nechápeme realitu, v ktorej žijú naši občania. Musíme mať priority a nielen riešiť problémy zvyšovaním rozpočtov. Takže, pán komisár, buďte vodcom, buďte odvážni. Pamätajte, že výskum a veda, infraštruktúra, to všetko patrí spolu a bohužiaľ je vypnutý mikrofón. Na 1,5 minúty má slovo pán Kocolino. Vážení kolegovia, ideme hlasovať o strategickom dokumente veľkého významu. Ide o budúci viacročný finančný rámec po roku 2011. E, Okrem toho, že by sme mali byť koherentní, pokiaľ ide o ciele a nástroje, e, nové úlohy budú mať inštitúcie EÚ, teda už majú po vstupe Lisabonskej zmluvy do e, platnosti. Takže to všetko by sme mali mať na pamäti. Táto koherentnosť si vyžaduje aj, aby sme sa naozaj zaoberali potrebou inovovať v dôležitej e, kapitole e, kde ide, je to dôležitá kapitola, kde ide o to, čo chceme z Európy urobiť v budúcich e, rokoch. A ide tu naozaj o ochranu európskeho dedičstva, ktoré je dôležité, ktoré je dôležité pre všetkých. Um, pokiaľ ide o zavedenie novej kategórie regiónov, toto by som chcel kritizovať, pretože roky recesie, ktoré za sebou máme, viedli k e, zvyšovaniu rozdielov medzi regiónmi, e, čo ehm, predstavuje väčšiu potrebu e, podpory zaostalejších regiónov v EÚ. Myslím si, že Vytvorenie takejto prechodnej kategórie e, regiónov by e, predsa len však znamenalo vytvorenie novej fázy v politike e, rozvoja EÚ. My potrebujeme zabezpečiť naozaj trvalo udržateľný rast v regiónoch EÚ v budúcich rokoch. Ďakujem. Teraz má slovo pán Frank Engel na dve minúty. Pán predseda, 500 miliónov európskych občanov je 8 e, celosvetového obyvateľstva v roku 2050. Nás bude 5 alebo 6 v roku 2100, nás, už budeme len 3 celosvetového obyvateľstva. A to všetko vlastne Európa podporuje 2000 veľvyslancami a tak ďalej, mnohými zastúpeniami po celom svete. Myslím, že Čína vo dnes má možno desiatich do, ministrov, ktorí prijímajú týchto veľkých európskych ministrov, ktorí prichádzajú do Pekingu zatvárať bilaterálne dohody. Začína to byť e, vo svetovom meradle trošku smiešne. Rozdielme 8% celosvetového obyvateľstva ešte 30 e, zvrchovanými rozpočtami. To je, to je už šialenstvo a táto zvrchovanosť e, ostáva absolútna. Európa má e, pod kontrolou 2,5 rozpočtových výdavkov celos toho, čo je v Európe vlastne e, vynakladané na rozpočty. To je jedna štyricatina. To je jedna štyricatina národných e, výdajov. A aj to je priveľa v tomto zmysle. Prejdime teda hneď k vlastným zdrojom a to je len tých 2,5 verejných výdajov s ktorými máme riešiť vlastne a do, podporovať celý ten aparát, ktorý je potrebný napríklad na realizáciu stratégie 2020 a e, ktorým máme financovať všetko to, čo máme ako e, právomoci, ktoré nám dávala napríklad, dala napríklad Lisabonská zmluva. Neurobili sme to my, urobili to, urobili to členské štáty a toto je realita e, správy pána e, Garigu. E, Máme tu ambície tých, ktorí nás chcú ešte viac obmedzovať. Aj oni musia byť ambiciozni a preto uh, musíme takto hlasovať. Ďakujem na 1,5 minúty. Má e, slovo uh, e, Federik Darden. Merci, président, monsieur le commissaire. Ďakujem, pán predseda. Vážení kolegovia, táto správa je dôležitá pre budúcnosť Európy, ktorá musí byť solidárna, ambiciozná, najmä v kontexte rozpočtovej krízy, ktorú momentálne prežívajú členské štáty. E, v takom ultraliberálnom prístupe väčšina členských väčšina e, e, šéfov štátov a vlád v rade je ochotná obetovať veľké investície do politiky budúcnosti, ako je napríklad rozpočet EÚ Zmrazenie tohto rozpočtu nebude dobre pre rast, na, na rozdiel od argumentov niektorých kolegov. Zvýšenie o aspoň tých 5%, tak ako to navrhuje táto konsenzuálna správa, by malo byť minimum. Minimum na to, aby sme sa vysporiadali s výzvami, aby sme dokázali byť v Európe solidárni. Táto solidarita v Európe e, vychádza z potreby financovať stratégiu EU 2020, najmä sociálne ciele a teda boj proti chudobe. Európska solidarita musí tiež byť potvrdená e, touto správou e, tým, že by sa vytvoril taký ten medziregión medzi tou koheznou politikou, ktorá správne kryje e, alebo sa stiahuje na celé európske územie. A ďalší príklad je Európsky fond prispôsobenia sa globalizácii, ktorý je skutočne nástrojom solidarity je to solidarita pre európskych e, pracujúcich, e, ktorí sa opäť eh, vidie v správe. E, tento viacročný finančný rámec je potrebou. Uh, nesmieme to vnímať len ako určitú záťaž pre členské štáty. Vďaka pridanej hodnote európskeho rozpočtu a vďaka budúcej dáni na finančné transakcie. Ďakujem. Gracias, Ďakujem, pán Darden. Slovo má na dve minúty pani Marieta Džanaku. Ďakujem pekne. Lisabonská zmluva so sebou priniesla nové kompetencie v rámci EÚ posilnila politiky Európskej únie a e, je to aj odzrkadlené v budúcom viacročnom e, finančnom rámci až do roku 2020. E, chcela by som za túto celistvú správu naozaj pogratulovať spravodajcovi, pretože dobre odráža priority EÚ, ktorá je teraz inakšia než tá, ktorú sme pozva, poznali pretože EÚ stojí pred naozaj veľkými e, výzvami, rovnako aj jej občania. A takisto sú tu veľké nové výzvy aj na medzinárodnej úrovni. Jedným základným cieľom by malo byť e, bojovanie proti socioekonomickým rozdielom a kohezná politika už sama o sebe predstavuje pridanú hodnotu a e, prináša so sebou pozitíva pre všetky členské štáty. Eh, toto by teda eh, malo sa stať dôležitou súčasťou eh, stratégie pre teda EU 2020 súčasťou ehm, nevylúčujúceho trvalo rozvoja, ktorý podporuje rast, boj proti klimatickým zmenám, vzdelávanie a boj proti chudobe a vylúčovaniu. Aj migračné politiky Eh, by sa mali financovať z Fondu pre eh, eh, rozvoj. EÚ ehm, e je veľmi silným nástrojom pre podporovanie solidarity medzi členskými štátmi a hm, reformným nástrojom, ktorý by mohol generovať ďalšie verejné a súkromné zdroje, teda mohol by fungovať ako katalizátor a multiplikátor verejných financií. Preto treba zvýšiť európsky rozpočet, pán predseda a naozaj by e, sa mal opierať hlavne o vlastné zdroje. A chceme, aby Európa bola na výške e, víziev, ktoré tu sú na e, celosvetovej úrovni. Spravodajkňa je prerušená na 1,5 minúty. Má slovo kolegyňa Sofie Okony. Pán predseda, vážení kolegovia, často sa hovorí, že peniaze spôsobujú vojnu, ale Takisto sú aj e, e, príčinou e, mieru, aký je mier v Európe je to politika zapísaná v zmluvách, vrátanie tej najnovšej politiky, ktorá vychádza z Lisabonskej zmluvy, je nevinutné, aby tu boli na to potrebné finančné prostriedky, e, ktoré budú zodpovedať týmto ambíciám. Takže som za to, aby sa tu zapojili vlastné zdroje, aby e, bola vytvorená daň na finančné transakcie. Toto zvýšenie je nevyhnutné pre európsky rozpočet a treba, aby to E, sprevádzala aj, sprevádzali aj úspory prostredníctvom optimizácie výdajov. Skutočne potrebujeme e, e, reálnu zahraničnú a obranú politiku, aby Európa mala väčší vplyv vo svete, ale takisto je potrebné čo najlepšie využiť tie verejné prostriedky. Myslím si, že správa pána Gariga je základným textom Dáva nám to politické a rozpočtové perspektívy e, pre Európu, e, ktoré sú veľmi silné. Plus e, sú tu kľúčové politiky na tom mieste, ktoré im patrí. Je to politika spoločnej polnospodárskej, teda spoločná polnospodárska politika, ktorá je dôležitá pre zabezpečenie potravinovej bezpečnosti nášho kontinentu potom je tam kohezná politika, čiže toto sú finančné nástroje solidarity medzi regiónmi v Európe a nástroje e, hospodárskeho rozvoja. Mm, treba to posniť prostredníctvom vytvorenia takej e, e medzi kategórie regiónov, čiže regióny, ktoré majú rovnakú úroveň vývoja, bohužiaľ vypnutý mikrofón. Pani e, Okony, prekročili ste váš rečnícky čas, slovo má na 1,5 minúty pani Hübner. Ďakujem, pán predseda. Kolegovia, chcela by som povedať pár slov o potrebe e, presunúť sa k reforme týkajúcej sa vlastných e, zdrojov. Um, to, to, že vlastne členské štáty financujú rozpočet EÚ, znamená, že za táto otázka rozpočtu EÚ sa politizuje nadmerne Videli sme to aj v súvislosti s diskusiami o rozpočte na rok 2011 e, v čase hospodárskej krízy v členských štátoch. Nie je to také zrejme s doradočnými e, vlastnými zdrojmi, e, že by sme automaticky očakávali revolúciu v tejto oblasti. Vždy je tu to riziko, že tá istá koalícia môže vlastne odsúhlasiť nejaké rozhodnutia na rade, ako aj e, v parlamente. Mali by sme e, viac zohľadňovať očakávania občanov, e, úspechy politikov, ktorí sa z EÚ vracajú do členských štátov, by nemali predstavovať, že vyrokovali menšie príspevky svojho členského štátu do EÚ, ale napríklad v tom, že malé stredné podniky budú dostávať podporu pre svoje inovačné projekty napríklad. Dôležitým prvkom je aj transparencia. E, tuto by sme dosiahli jednou e, daňou, ale možno aj skupinou daní, ktoré by vychádzali e, z takých kritérií, ako je transparentnosť, efektivita a podobne. Ďakujem. Na 1,5 minúty má slovo pani Maria da Grasa Carvalho. Pán predseda, pán komisár, a ja by som chcela pogratulovať spravodajcovi za jeho vynikajúcu prácu. Stanovil si dobré priority, ktoré zodpovedajú stratégii Európa 2020. Rozvoj, rast je dôležitý a je v centre tejto politiky. Potrebujeme viac a lepšiu Európu a preto by sme mali využiť oblasti, ktoré prispievajú ku kon- e, dobrej konkurencii, ako napríklad výskum, vývoj, energie, inovácia. A preto je dôležité, aby e, sa ich podpora zvýšila, aby viedla k e, vedeckej excelentnosti Európy. Na to je dôležité, aby sme posilnili európsky systém financovania výskumu na druhej strane je to tak, že nový rozpočet by mal podporovať energetickú efektivitu, e, vytváranie infraštruktúr, e, ktoré e, by zodpovedali požiadavkám budúcnosti aj podporovali konkurencieschopnosť európskeho priemyslu. Je potrebné podporovať úlohu európskeho priemyslu, obzvlášť teda malé a stredné podniky, aby sme aj naďalej mohli byť lídrami v globalizovanom svete. Ďakujem. Na 1,5 slova má slovo 1,5 minúty má slovo pani Barbara Matera. Ďakujem pekne. Chcela by som pogratulovať e, za vynikajúcu správu pánovi spravodajcovi, na ktorej pracoval jeden rok a dopracoval sa k veľkému politickému konsenzu. Myslím si, že naozaj ponúka riešenie krízy a podporu e, e, vodcovstva EÚ. Ehm, stratégia Európa 2020 ehm, obsahuje dôležité ciele, ktoré treba ehm, dostatočne odraziť vo viacročnom finančnom rámci. Ale dôveryhodnosť všetkých priorit, ktoré si EÚ e, stanovila, si vyžaduje, aby e, teda naozaj e, tu boli v dispozícii dostatočné financie, investície do dopravy, do výskumu, do energetiky, do vzdelávania, do politik pre mládež. To všetko by sa malo odraziť v novom rozpočte EÚ základné ehm, piliere pritom treba podporovať ako koheznú politiku a poľnohospodárskú politiku a ich financovanie. Európa so svojimi veľkými eh, projektami ehm, eh, je často v eh, rozpore s rozpočtami členských štátov treba podporovať také projekty ako verejno-súkromné financovanie a podobne návrh financovania tzv. Eh, eh, eh, medzistupňov regiónov, ako sa to navrhuje, hrozí, že prinesie so sebou negatívne dopady pre slabšie regióny. Tomuto by sme sa mali vyhnúť, aby sme EÚ e zabezpečili rozvoj a budúcnosť. No sé si es que quiere hacer una pregunta Videl som tu modrú kartičku. Je to otázka, ktorú chcete položiť? Alebo už sa pripravujete na postup Catch the Eye? La oigo, señora. Ah, para Catch the Eye. No, está muy bien. Tiene Aha, bolo to pre Catch the Eye. Dobre, na 1,5 minúty má teraz eh, slovo pani Gressler. Komisár, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, zusammen mit dem MFF-Paket wird... Vážený pán komisár, kolegyňa, kolegovia, Pripravuje sa teda aj nový personálny štatút. Otázka, ako bude spravovaná EÚ, je, myslím, že v správe pána Garigu veľmi dobre prepadá v odseku 125-126. Chcela by som vás, pán komisár, poprosiť, aby ste boli ambiciozni pri prekladaní tohto personálneho štatútu, pretože otázka, čo budeme robiť, my o tom in- sme už mali veľmi intenzívne diskusie a to je dôležité rovnako ako to, že ako sa to bude realizovať, akú úlohu bude zohrávať komisia pri implementácii všetkých týchto bodov v programe, ktorý sme dnes predložili programe 2020. Chcem, aby komisia mala silnejšiu úlohu a aby neodovzdala všetky tie úlohy e, mimo. E, takže bolo by dobré, aby e, komisia sa si stanovila aj svoje vlastné povinnosti, stanovila nové úlohy, Napríklad e, ide aj o možnosti voľných dní komisie. Napríklad je to 13 dní ročne, čo majú úradníci komisie voľné dní. Bolo by možno dobré prekopať to tu trošku, to presmerovať, aby sme naozaj dokázali naše úlohy dosiahnuť. Stratégia EU 2020 by mala byť aj pre administratívu EÚ a myslím si, že to ide nielen o vás, ale e, je to otázka na celé kolegium aj na predsedu komisie. Ďakujem pekne. Grazie, Eh, Ďakujem pani Gressler. A teraz minúta a pol. Pani Jedželievská. Rada by som zablahoželať pánovi spravodajcovi eh, k vynikajúcej správe ohľadom viacročného finančného rámca. Eh, túto správu výbor Šure jednoznačne podporil. Dúfam, že táto správa bude dôležitým základom pre rokovania ohľadom budúceho viacročného finančného rámca. Som mimoriadne spokojná, že europoslanci sa rozhodli, že podporia môj pozmenujúci návrh, pokiaľ ide o posilnenie politiky pre mládež. V čase, keď mladí Európania predstavujú jednu z najdôležitejších obetí hospodárskej krízy, mali by sme podporiť akékoľvek iniciatívy, ktoré sa snažia vylepšiť ich situáciu, najmä pokiaľ ide o prístup k vzdelávaniu a pracovnému trhu. Preto programy ako mládež v e, aktivite v činnosti a programy celoživotného vzdelávania e, e, nie sú mimoriadne náročné z finančného hľadiska na jedného účastníka, ale sú mimoriadne účinné. Mali by sme ich posilniť, mali by sme vyčleniť viac finančných prostriedkov na takéto programy. Zároveň by som chcela povedať, že som veľmi rada, že zachovali sme úroveň financovania koheznej politiky, pretože táto politika je mimoriadne dôležitá pre realizáciu stratégie EU 2020. Mala by prehlbiť integráciu a solidaritu v Európe a odstrniť stále existujúce rozdiely z územného alebo sociálneho hľadiska. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pani kolegyňa. Takže zoznam rečníkov sme vyčerpali a teraz začíname postup Catch the Eye. E, Prihlasilo sa 19 kolegov. E, odovzdám slovo o 8, čo je bez tak veľa, pretože e, chceme si ešte vypočiť pána spravodajcu a pána komisára ohľadom súčasnej E, témy s tým, aby sme mohli e, pokojne pristúpiť k ďalšiemu hlasovaniu. Každý z vás má k dispozícii e, jednu minútu. Pán Nikolesko bude hovoriť ako prvý. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Pán spravodajca začal svoje vystúpenie veľmi dôležitou vetou o tom, že treba sklbiť tradičnú politiku Európskej únie s novými prioritami ani jedno, ani druhé bez e, e, ďalšieho prvku nemôžu fungovať a preto vítam novú víziu koheznej politiky. Rád by som spomenul niektoré dôležité prvky, pretože zachovanie na rovnakej úrovni rozpočtu SPP, e, udržanie tradičnej úlohy európskeho polnohospodárstva e, v súlede s našimi ambíciami po druhé, treba zachovať dvojpilierový systém SPP, aby sme podporili e, vidiecké oblasti v druhom pilieri, čo e, jasne súvisí s našimi stratégiami. Musíme mať jednotné financovanie a mať spravodlivé e, rozdelenie zdrojov. Mikrofón je vypnutý. Pán Balčidis. Pirmas Ďakujem pekne, pán predsedajúci. V prvom rade by som chcel poďakovať všetkým spravodajcom, ktorí robili obrovskú prácu. Máme jasné stanovisko parlamentu, čo sa týka očakávaní občanov a nás všetkých eh, eh, ohľadom nového finančného eh, no, nové finančné perspektívy. Musíme zmeniť svoj pohľad Musíme vytvoriť jednotný energetický trh, musíme navzájom prepojiť Európu dopravnými eh, eh, linkami a musíme znižiť eh, rozdiely medzi regiónmi Európy. Potrebujeme mať dobrú a účinnú polnohospodárskú politiku. Sú aj ďalšie oblasti, ktoré sú potrebné na to, aby sme vytvorili konkurencieschopnú Európsku úniu. Potrebujeme mať obrovské investície do vzdelávania, Musíme eh, hľadať aj nové zdroje financovania a eh, toto je jedna z možností. Ďakujem pekne. Pán Jan Mulder, nech sa páči. Mikrofón poprosíme. Tak, takže to funguje. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Jedna z kľúčových otázok, ktorá vyvstala na základe našej rozpravy, spočíva v tom, eh, čo predstavuje európska prídaná hodnota. Dúfam, že eh, ku koncu mesiaca komisie presne vysvetlí, eh, o čo ide v jednotlivých kapitolách rozpočtu, v čom spočíva pridaná hodnota. Musíme to poznať, pretože dokážeme o tom obhajiť svoje hlasovacie stanoviska. Po druhé, naša rozprava bude do značnej miery e, ovplyvnená diskusiou o e, vlastných zdrojoch. A jedna z vecí, ktorá nám bránila v dosahovaní ďalšieho pokroku, je to rozhodnutie e, z roku 1984 ohľadom britského rabátu. Či by to malo pokračovať? Čiže e, e, musíme buď e, vytvoriť situáciu, aby sme nemali žiadny rabat, alebo aby e, krajiny, ktoré majú obdobnú, stanovi, e, obdobnú situáciu ako v Briti v 84. tiež mali mať možnosť rabatu. Ďakujem. Toto, e, táto posadnutosť e, e, tým, že sa nepodívame tým, ako získať viac príjmov, nás znepokojuje. Viac Európy znamená e, lepšia Európa a znamená e, menej hospodárskych právomocí pre členské štáty, ale e, samozrejme je dôležité zvyšovať výdavky, ale rozpočet musí samozrejme zohľadňovať rôzne aspekty. Napríklad máme aj výdavky na obranu, ktoré sa musia tiež zohľadniť Pán Levandovský e, sa usmievá a je to e, veľká škoda vzhľadom na súčasnú situáciu. Ako je vôbec možné? E, alebo je e, e, e, dobre, aby ľudia, ktorí nie sú zodpovední za túto krízu, museli znašať všetky finančné náklady a zároveň znižovať sociálne výdavky? Pani Bix? Pán Rubik. Ďakujem, pán predseda. Môj mikrofón žiaľ ešte stále nefunguje, preto som zmenil miesto. Chcel by som... Aha, opäť nepočuť pána poslancov. Slovo má pán Rubich, hovorí pán predseda. Som Takže pán Rubik má slovo. No. Mister... Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu kolēģiem atgādināt vienu lietu. Chcel by som pripomenúť eh, kolegom o tom, že keď hovoríme o rozpočte, treba mať na zreteli, že európsky občania sú stále skeptickejšie voči našej práci. A preto si nemyslím, že tento rozpočet je zosoladený s prihľadnutím na ambiciozne ciele stratégie EU 2020. Ďalšia otázka. E, e, pán komisár, slúbili ste lotišským polnospodárom, že zosúladíte priamú pomoc pokiaľ súčasný rozpočet sa schváli v terajšej forme, nesplníte svoj prísľub. Bol by som rád, keby to, o čom sa rozhodneme tu, bolo v súlade so vzájomami našich občanov. Ďakujem, pán Rubix. Pán Andrew Bruns, nech sa páči. Ďakujem Myslel som, že nej nemôže byť ešte horšie, ale teraz vidím túto správu. Hovoríme e, najprv o seba kláme. Nikdy e, e, Európane nežiadali viac Európskej únie, ale stále e, viac britských občanov e, žiadajú, aby sme vystúpili z únie. E, E, napríklad z, odmietajú e, myšlienku zmrazne rozpočtu po, ruky, e, po roku 2014 a dokonca zvýšenie o 5% iba obmedzeným spôsobom prispieje k riešeniu v odseku 166 sa vyzýva ku skončeniu rabatu, ale je to Mm, mm, bude znamenať, že budeme prispievať nepriateľným a nie e, opovrhnúť dehodným spôsobom. E, ale e, odsek 169 odporúča, aby Európska únia mohla vyberať vlastné dane bez nášho súhlasu a bez našej kontroly. A to je absolútne nepriateľné. Ďakujem veľmi pekne. Tiene la palabra el señor Sikierski. Ďakujem pekne. Slovo má pán Sikierski. Ďakujem veľmi pekne Myslím si, že sme dosiahli dôležitý kompromis. E, táto správa zabezpečuje e, kontinuitu našej činnosti a zároveň navrhuje určité zmeny. Politika únie by mala byť stabilná a preto e, návrh, aby sme mali rovnaký rozpočet pre koheznú politiku SPP o odboranie rozdielov v rozvoji prispieva k spoločnému trhu a je to prospešné pre všetky členské štáty. SPP je prospešná pre všetkých spotrebiteľov únie a musíme e, pamätať na to, že poľnohospodári majú veľmi nízke príjmy a to aj napriek podpore Európskej únie. Nové úlohy pre e, SPP únie a situácia, e, veľmi zložitá situácia vo VTO je nebezpečná pre polnohospodárov. Kto to všetko zaplatí? Chceme mať inovácie, e, výskum a vývoj. Mikrofón je e, vypnutý. Pán Stavrakakis. Ďakujem veľmi pekne. E, pán predseda, pán komisár, parlament vysiela veľmi dôležitý signál prezidentom a premiérom Európskej únie signál o rozpočte e, na obdobie do, rokov, do roku 2010. Tento signál je jasný. Hovoríme áno súdržnosti a rozpočtu, ktorý zabezpečí plnenie cieľov. E, hovoríme áno inovácie, hovoríme áno e, pracovným miestám, hovoríme áno súdržnosti, politické koherencie na všetkých orgánoch, áno podpory regionov, áno podpore ostrovov a mm, horských oblastí, odmietame fragmentáciu politiky a odmietame sankcie, e, pokiaľ ide o pad stability a rozvoj. Ďakujem veľmi pekne. Teraz e, uzatvárame postup e, spontánnych vystúpení, postup HDI ospravedlňujem sa voči ostatným e, e, e, poslancom, ktorí sa prihlasili. Bohužiaľ, nemáme dostatok času a teraz budeme končiť túto rozpravu. Pán komisár Levandovský pokusí sa reagovať na všetky vystúpenie. Spolu sme mali, ich mali 45. Nech sa páči, pán komisár. Mr. President. Vážený pán predseda, ja som svoj čas vlastne už vyčerpal, takže len dve krátke pripomienky. Prvá vec eh, potrebná v dnešnom medzinárodnom kontexte, kde sú potrebné úspory. Európsky rozpočet nemôže byť obviňovaný z mismanagementu národných financií. Musíme investovať, aby sme dosiahli rast a zamestnanosť. Je to na rozdiel od národných rozpočtov, ktoré sa zameriavajú hlavne na tie sociálne transfery. Po druhé, ako sme slubovali farmárom v Európe. Realistické je postupná konvergencia, paušálne sadzby dnes nie sú schodné a myslím si, že ani v budúcnosti nebudú. A napokon v mene komisie očakávam nasledujúce hlasovanie, ktoré priniesie veľký konsenzus v snemovni a bude teda hlasovanie a hlas Európskeho parlamentu silný. Ďakujem pán Levandovský a rozpravu uzatvorí vystúpenie pána Garigu. V podstate má dve minúty ako spravodajca. Ach, naozaj mu blahoželám k jeho vynikajúcej práci. Salvador, máte slovo, nech sa páči na tému. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade chcem poďakovať národným delegáciám, odolali tlakom členských štátov a budú hlasovať za túto správu, čo si vážim. Zdá sa mi, že táto rozpráva nie je o objeme rozpočtu. Myslím, že je to skôr o zvrchovanosti metódy spoločenstva a myslím, že tí, ktorí tú rozprávu e, videli inak, sa mýlili e, a chcú e, nové priority, menší rozpočet. Môžem vám povedať, že ak sa budeme uberať touto cestou, tak bude menší rozpočet, ale aj menej priorit. Takže myslím, že je dôležité, aby sme eh, bránili medzivládny pri aby sme, teda je úlohou rady, aby bránila medzivládny prístup, ale my tu musíme brániť úniu, jej politiky, priority, zodpovednosti a na to potrebujeme adekvátny rozpočet. Nie sme tu na to, aby sme navyšovali verejné výdavky o 5% v Európe. To nechceme. My chceme, aby národné rozpočtové záťaže sa znížili. Chceme, aby sa e, urobili tie správne nadnárodné investície a tie sa majú zakomponovať do rozpočtu EÚ, pretože my na tejto úrovni dokážeme tieto peniaze spracovať lepšie. To je pridaná hodnota Európy a myslím, že toto všetky politické skupiny v snemovni akceptujú a ukázalo sa to v e, našej práci v tomto roku. Tento návrh Eh, je ambiciozný, ďaleko siahli zameraný na budúcnosť, eh, budú tam dôležité rozhodnutia, ktoré bude musieť prijať a dúfame, že parlament dokáže sa s týmito výzvami vysporiadať. Chcem poďakovať všetkým kolegom za ich konštruktívny prístup, ďakujem za vaše návrhy, ďakujem za rozpravu. Bola to veľmi taká živá rozprava a myslím, že je dôležité, že sme si mohli vypočuť rôzne názory parlamentu, ale napriek tomu všetci sme tu spolu a vieme o mnoho viac teraz o situácii s nemovní. Myslím si, že máme už jasný obraz o tom, čo chceme dosiahnuť. Ďakujem pekne. A týmto uzatvárame rozpravu a o pár minút začne hlasovanie. Uzavroli sme dôležitú rozpravu a 3-4 minúty mm, mm, bude prestávka, kým začneme hlasovať. Ďakujem pekne, dámy a páni.